ty. Teraz prejdeme k ďalším eh, bodom, ale chcem vám ešte povedať eh, niektoré eh, oznámy. Príslušné orgány Nemecka mi povedali, že pani Anetke Keves bola zvolená, aby nahradila pána Klausa Heinera Leného od 12. marca 2014 v súlade s článkom 7 odseku 1 aktu, pokiaľ sa týka volieb členov Európskeho parlamentu a článku 4 odsek 1 a 4 rokovacieho poriadku parlament zaznamenáva zvolenie pani Anet Kivius s vstupením do platnosti od 12. marca 2014. Takže ja vítam túto našu novú kolegyňu a chcem pripomínať, že v súlade článkom 3 odsek 2 rokovacieho poriadku, pokiaľ to nebude ešte overené, alebo pokiaľ sa ešte eh, nebude rozhodné ohľadom eh, eventuálnej pripomienky, pani Kivius bude eh, zasadať v parlamente v jej orgánoch, tým, že bude mať plnoprávne nároky a takisto, že bude vykonávať funkciu, ktorá je kompatibilná s Eh, no, funkciou poslankyne eh, aj zo strany eh, výborov pre